Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Schôdza je otvorená opätovne. E, zápisnica včerajšej schôdze a prijaté dokumenty sú k dispozícii. Sú prosím nejaké výhrady? Ak nie, tak zápisnica je týmto považovaná za schválenú. Teraz prejdeme k rozprave vo veci porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Prvá téma je Azerbajdžan, najmä prípad Rafika Tagiho. Ako prvý dostáva slovo pán Tanok ako autor, jeden z autorov uznesenia. Mr. President, uh, the tragic case of Raf- Pán predsedajúci, tragický prípad Rafika Tagiho je príznačný pre situáciu uh, zlých zlého dodržovania ľudských práv. Tagi bol novinárom a v novinách zverejnil článok, v ktorom hovoril o tom, že režim obmedzuje demokratické práva občanov údajne v dôsledku fatvy, ktorú na ňo vydal radikálny islamský klerik v Iráne, bol e, tento Rafik Tagi dovodený k smrti a podľahol následne týmto zraneniam. E, zdá sa, že orgány sú nečinné, neriešia nejako tento prípad, nikoho neodsudili a iba veľmi málo sa informuje o okolnostiach jeho úmrtia. Až doposiaľ iránske orgány ani neodsúdili túto fatvu, ktorá e, vlastne spôsobila túto vraždu a ani e, nekomentujú e, okolnosti tohto prípadu a ani nikto nebol postavený pred súd. Oceňujeme rozhodnutie, aj keď trošku neskorené, otvoriť trestné preskúmanie smrti Rafika Tagiho a e, dúfame, že sa podarí postaviť e, páchateľa pred súd. Vyzývame iránske orgány taktiež, aby spolupracovali v plnej miere s týmito vyšetrovateľmi a aby poskytli všetky dôkazy a pomohli vyšetrovateľom, ale predpokladám, že Teherán zrejme nebude počúvať náš hlas z Európskeho parlamentu. Ehm, robíme si obavy, že správy, ktoré používajú iránske orgány, ktoré sa týkajú práva náboženského vierovýznania e, nie sú vierohodné, je potrebné, aby táto krajina e, sa držala svojich záväzkov e, a, a sledovala dodržovanie ľudských práv svojich občanov. Ďakujeme pekne, pán Tenok. Teraz má slovo pani De Kaiser na 1,5 minúty. Ďakujem. Rada by som vám prečítala ratifikácia bude poskytnutá zo strany najvyššieho, teda najvyšší spasí tých, najvyšší sa pomstí pred tými, ktorí neúctievajú islám. Musíme, musíme bojovať proti e, pokusom sionizmus proti islamu. Ja ako moslim som nahnevaný z týchto útokov proti muslimom Azerbajdžanu a Ayatollahovi, ktorý eh, vyvolal eh, túto fatvu. Toto sú slova šejka, ktorý zverejnil toto vyhlásenie 28. novembra po vražde Rafika Takiho. Nie, toto nie je islám, ktorý obhajujeme v Európskom parlamente. Toto nie je stelecenie priateľov islamu tak ako sme si ich vypočuli pri udelovaní Sacharovej ceny. Teda ak chceme naozaj požiadať iránske orgány a aj azerbajdžanské orgány, aby odsúdili túto fatvu, musím zároveň povedať, že Európsky parlament odsudzuje takéto zvracanie pôvodného významu islamu. My uznávame taký islam, ktorý rešpektuje slobody ostatných. Čo sa týka azerbačanských orgánov. E, Isté, že nikto netvrdí, že boli zapojené do tejto vraždy, ale chceme, aby jasne odsúdili toto konanie a aby vyšetrili tento prípad a chránili všetky ďalšie možné obete. Prepašte, som prekošla rečnícky čas. Ďakujeme pekne, pani Dekajzer. Hovorili ste tak dlho, že kolega Tavareš e, dostáva hneď slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. 10. decembra Rafik Taki, spisovateľ a novinár, napísal článok, v ktorom eh, hovoril o tom, že sa nedá zabraniť globalizácii a tam kritizoval prezidenta eh, Ahmadinejada veľký ajatolách, potom vydal fatvu a volal po jeho zavraždení o 9 dní. Neskôr na ňo zautočili nožom prežil tento útok, ale 29. novembra potom podľahol zraneniam. Myslím, že je správne tvrdiť, že islám oslabujú konania takýchto ľudí. Perská kultúra, ktorú všetci obdivujeme, to je niečo iné. Konvergencia medzi azerbajdžanskou a perskou kultúrou bola vecou eh, tisícok rokov. Dúfajme, že nový štatút nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN povedie Irán k prijatiu krokov ako napríklad zrušenie trestu smrti a systematického verejného porušovania ľudských práv proti a Roma a je v ich krajine aj mimo ich krajiny. Isté, že nestačí len dúfať, nemôžeme len prekladať uznesenia, na poslednej v schôdzi sme predsa hovorili, že sú európske firmy, ktoré pomáhajú iránskym orgánom sledovať eh, občanov, cenzurovať internet a taktiež obmedzujú činnosť opozície. Musíme um, vysledovať tieto firmy a zabraniť v takom konaní. Inak to budú iba prázdne slova. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani Makovej na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Rafik. Taji bol spisovateľom a novinárom v Azerbajdžane a kritizoval iránsku vládu a aj na náboženské prenasledovanie v Azerbajdžane v roku 2007 bola na neho vydaná iránska fatva. A tento rok, 23. novembra, bol zavraždený. Existujú podozrenia, že Iránci, respektíve miestni extrémisti, majú na svedomí túto jeho vraždu azerbajžanské orgány vyšetrujú túto vraždu. Toto vyšetrovanie by malo byť čo najrychlejšie a nestranné. A tí, ktorí zavraždili eh, Rafika Tadžiho, by mali byť postavení pred súd a pre spravodlivosť. Eh, štátne orgány musia spolupracovať s vyšetrovateľmi, musia poskytovať eh, dôkazy. Okrem toho, iránske orgány musia okamžite zakázať iránskym klerikom vydávať takéto fatvy Zodpovednosť e, za toto vyšetrovanie do veľkej miery závisí na tom, aké kroky príjme Irán. Vyzývam azerbajdžanské orgány, aby robili všetko, čo je v ich silách, aby chránili život a bezpečnosť občanov Azerbajdžanu a najmä tých, proti ktorým bola vydaná fatva. Ďakujeme pekne pani Makovej. Teraz zostane slovo pani Šáke. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Rafitačík bol zavraždený po tom, čo vyjadril svoj názor. Je dôležité, aby sa to prešetrilo a je dôležité, aby sa to urobilo nezávislým a dôveryhodným spôsobom. Je tu aj potreba preskúmať fatvu, ktorá bola vyniesená po prednesení tohto článku. Vyniesol ju klerik a nebola dostatočne zatratená. Žiadna fatva nemôže byť legitimizovaná ako nejaký poput k zabíjaniu. Takisto je dôležité eh, povedať to, že autority tejto krajiny nezavrhli túto fatvu a neboli dodržiavané ľudské práva. Okrem vyšetrovania tohto prípadu orgány tohto štátu musia celkom jasne povedať, aký druh štátu chcú vytvoriť. Vraždva, ktorá možno môže byť nejakým označená ako nejaký e, prípad porušenia ľudských práv, musí byť celkom jasne popretá zo strany politických strán tejto krajiny. Je dôležité, aby sa predstaviteľa tejto krajiny celkom jasne priznali k princípom, ktoré vyznáva medzinárodné spoločenstvo. Ak nie, musia byť vodené dôsledky. Chceme, aby predstaviteľa tejto krajiny si vybrali cestu slobodnej a spravodlivej spoločnosti, avšak toto jednoducho je momentálne spochybniteľné. Musíme očakávať oveľa viac a dúfame, že sa autority tejto krajiny jednoducho vydajú správnym smerom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Šáke. Teraz dostanú e, slovo rečníci za politické skupiny. Pani Tunun Hohenstein, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rafik Tagi bol symbolom voľných, slobodných médií. Pochádzal z Azerbajdžanu a mimovládne organizácie sa snažia preskúmať tento prípad. Azerbajdžan je súčasťou východného partnerstva a preto vyzývam všetky štáty, ktoré participujú na tomto programe, aby vytvorili tlak a tento tlak e, vytvorili na, na azerbajdžanských predstaviteľov. Je jednoducho nepredstaviteľné, aby sa situácia nevyriešila. 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv sa zorganizovalo, sa zorganizovalo v Polsku e, pripomienková slávnosť, aby sme si pripomenuli všetky porušené, po, všetko porušovanie ľudských práv. My musíme jednoducho sa snažiť o to, aby porušovanie ľudských práv skončilo tak, že tí, ktorí to robia, sa dostanú pred súd. Občianská spoločnosť sa musí takisto angažovať. Ja očakávam, že pán Rafik Tagi dostane ocenenie v, v kontexte práce v východnom partnerstve. Pán Vigenin, ďakujem pekne, ja som podpísal návrh uznesenia a hoci by som bol radšej, keby sme uprednostnili tú verziu z SND, pretože táto zašla príliš ďaleko. Toto uznesenie, ktoré sa uvadzuje aj Irán v šestich odsekoch, toto by malo byť celkom jasne objasnené, pretože tento tragický prípad Tadžika, Rafika Tadžiho je jasný mem parlamentom, aká je vážna táto situácia. Nemali by sme zauby, zauby, zabúdať na to, kto sú susedia tejto krajiny. Mali by sme kritizovať porušovanie ľudských práv. V Azerbajdžane už sme mali takéto problémy, mali viackrát, v parlamente sme na to poukázali, ale mali by sme podporiť aj úrady Azerbajdžanu v ich boji proti porušovaniu ľudských práv. Tento boj bude z našej strany skutočne veľmi náročný. Vyzývam azerbajčanské úrady, aby prešetrili tento prípad a aby nasledovali odporúčania nášho parlamentu. Takisto očakávam, že sa robia všetky opatrenia, aby Semir Sadakatupul bol ochránený, pretože môže sa stať ďalším, ďalšou obeťou eh, týchto fanatikov. Dúfam, že sa urobia všetky potrebné opatrenia predtým, než sa stretneme na uh, stretnutí v Baku. Ďakujem pekne, pán Figenin. Teraz zostáva slovo pani Veržiat. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa nechcem vyjadrovať k vražde pána Rafika Tagiho ani k otázke ľudských práv. To som už urobila Chcem však vyjadriť polutovanie, pokiaľ ide o voľbu našich urgentných záležitostí a spôsob, akým sa o nich bavíme. Chcela by som hovoriť o utečencoch v Agašrafe. Máme 3,5 tisícov utečencov z tejto oblasti a z toho je veľa žien a detí. Spojené štáty pokázali na to, že sa stiahnu, ale pokiaľ ide o tento dátum, tak bohužiaľ v tomto dátume už v Ašrafu nebudeme mať žiadne, žiadnu ochranu pre utečencov. Čo sa s nimi stane? Iracká vláda ich považuje aj naďalej za teroristov. OSN Rada Európy, pani Eštonová, Európska únia žiadajú pro týchto ľudí ochranu, ale hovorí sa stále to, že ešte potrebujeme čas. Prečo rada odmietla zobrať do úvahy radu pani Eštonovej? Tieto utečenci, ktoré majú určité prepojenie na členské štáty, by mali, mala by sa im pomôcť. Bohužiaľ, francúzska vláda, pán predseda, to ešte poviem, bola v prvej línii a je mi toho ľúto. Ďakujem pekne. Takže to boli predstaviteľa politických skupín a o, o slovo požiadal aj pán Repo na minútu. Vážený pán predsedajúci, v Azerbajdžane je mnoho problémov s ľudskými právami. Um, ateista Rafik Tagi, novinár, na ktorého bola uvalená fatva, prišiel o život vlastne tejto fatvy v Azerbajdžane. Vieme, že sú problémy taktiež s vyšetrovaním eh, trestných činov sú závažné problémy taktiež vo veci obhajcov ľudských práv oblasti opozičných aktivistov, blogerov, novinárov, ktorí e, sú odsudzovaní na dlhé rozsudky bez nejakých e, pádnych dôvodov. V rokoch 2012-2013 sa z Azerbajdžanu stane nestály člen Bezpečnosti rady OSN. Môže sa takáto krajina stať e, zástupcom Medzinárodného spoločenstva v Bezpečnostnej rade OSN? Toľko moja otázka. Je potrebné dať priestor občianským organizáciám, taktiež aktivistom. E, toto sú základné princípy fungovania e, demokratického štátu. Európska únia musí požadovať, aby sa v Azerbajdžane presne vyšetrili okolnosti tejto vraždy na objednávku a aby sa urobili konkrétne kroky na potrestanie páchateľov. Ďakujem pekne, pán Repo. Toľko zoznam rečníkov. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave a slovo dostane pani Korola. Ďakujem, pán predsedajúci eh, demokratická situácia eh, je veľmi znepokojujúca v Azerbajčane. Eh, nedávne udalosti, ktoré súvisia s vraždou Rafika Tagiho, po tom, čo kritizoval okolnosti v Iráne sú veľmi znepokojujúce. E, táto kritika a potom mal za následok vydanie fatvy. Rozhodne nie je náhodou, že došlo k tejto vražde v deň, keď si na celom svete pripomíname e, nevyšetrené vraždy. E, takýchto vražd je na celom svete nespočetné množstvo. Nie je taktiež prekvapením, že pán Rafik Tagi a jeho vražda ostala nevyšetrená. Nikto nebol postavený pred súd došlo k výraznému obmedzovaniu slobody prejavu a tento človek zaplatil za to, že eh, povedal to, čo chcel. To, čo si myslel, je potrebné eh, dodržiavať medzinárodné dohody vôbec oblasti obrany ľudských práv a ak majú nejaký význam, musíme príjmať tieto krajiny, aby vyšetrili tento prípad. Je potrebné nájsť tých, eh, ktorí to objednali, urobili a potrestať ich. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pani Krecu. Vážený pán predseda, ja by som takisto chcela vyjadriť polutovanie, polutovanie nad tým, že bol zavraždený pán Rafik, tak ja to chcem celkom jasne odsúdiť. Celkom vidíme, kam sa extrémizmus dostane Eh, ak ste nedodržiavajú ľudské práva. Táto vražda prichádza s veľkými otáznikmi, predovšetkým pokiaľ ide o ľudské práva v tejto krajine. O to je to horšie, že táto krajina je vlastne členom východného partnerstva Európskej rady a takisto sa angažuje aj vo východnom partnerstve Európskej únie. Azerbajdžanu sa ešte nepodarilo vážne dodržiavať svoje závisky, pokiaľ ide o slobodu tlače a pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Chcela by som e, vyzvať a apelovať na predstaviteľov tejto krajiny, aby dodržiavali ľudské práva. Treba preskúmať tento prípad a celkom jasne povedať, a kto e, Rafika tak ho zavraždil. Nemôžeme tolerovať beztresnosť, pretože títo zločinci vraždia na základe náboženských e, pohnutok. Komisii by som chcela povedať, aby urobila pokrok s touto krajinou, aby sa lepšie garantovali ľudské práva. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Pani kolegyňa Nikolaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela prepojiť k tomu, čo povedal aj pán kolega Vigenin. Myslím si, že musíme pozorne preskúmať, čo sa tu udialo. Je to pre nás téma urgentného charakteru odhľadnúť od toho, čo sa udialo v Azerbajdžane, musíme celkom jasne zdôrazniť aj iné veci. Takáto kriminalita nemá hranice. Musíme spolupracovať, musíme spolupracovať so všetkými členskými štátmi a navzájom, aby sme takéto zločiny mohli v budúcnosti zabrániť pretože je to skutočne strašné, čo sa v tejto krajine deje. Nemôžeme však teraz pranierovať Azerbajdžan ako taký za túto vraždu. Môžeme však požadovať od tejto krajiny, aby sa úrady zmobilizovali, aby sa začalo vyšetrovanie a aby bolo toto vyšetrovanie účinnejšie, pretože musíme e, vyníkov dostať pred súd. To je jediný spôsob, akým sa môže zabrániť takýmto zločinom. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Nikolaj. A nakoniec dostane slovo pán Paška

Ďakujem pekne, pán kolega. Spontánna rozpráva sa tým končí. Na záver dáme slovo pánovi komisárovi Almuniovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Vývoj v Azerbajdžane oblasti demokracie a ľudských práv e, je, predstavuje veľkú obavu pre Európsku úniu. My sa veľmi obávame z toho, že v posledných rokoch lebo za posledné roky sme svedkami trendu e, zhoršujúcej sa situácie. A za posledné mesiace sme boli svedkami toho, že došlo k výrazným alebo až e, tvrdým aktivitám e, proti, alebo tvrdým postihom proti pouličným protestom, a e, inak ako tomu bolo, alebo podobne ako mu to bolo aj v ostatných krajinách počas arabskej jary. Tieto, e, títo zásahy proti protestantom naozaj sú odsudenia hodné pretože to všetko ide aj ruka v ruke s zhoršujúcimi sa podmienkami pre slobodu prejavu v krajine. V nedávnej minulosti niekoľko novinárov bolo prenasledovaných e, za svoje vyjadrenia. V tomto kontexte sme naozaj veľmi mm, dotknutí smrťou Rafika Tagiho 23. novembra pretože počas nášho zasadnutia podvýboru pre um, ľudské práva a bezpečnosť a demokraciu, takisto ako aj na, počas Rady EÚ Azerbajdžan sme jasne vyjadrili azerbajdžanským orgánom, že musia vykonať vyšetrovanie v tomto, prí, tento, v tomto prípadu a naozaj priviesť páchateľov pred súd. Stení poslanci Európska únia má svoju zodpovednosť, aby rozdávala jasné odkazy z hľadiska toho, aké dôležité sú e, ľudské práva, rešpektovanie právneho štátu, ktoré tvoria základné alebo jadro našej spolupráce s Azerbajdžanom. Vzťahy Európskej únie s Azerbajdžanom, respektíve tieto, tieto veci budú takisto vzané do úvahy pri uplatňovaní politik EÚ voči Azerbajdžanu Pani podpredsedička Eštenová mala možnosť e, e, odovzdať toto posolstvo počas svojej poslednej návštevy v Baku a taktiež na báze tohto bolo pripravená spoločná deklarácia k e, samitu pre EÚ a východného partnerstva a to, v rámci tohto, tejto deklarácie sa bude vyžívať a vy, vyzývať k tomu, aby všetky krajiny východného partnerstva rešpektovali právo, právne štát, a demokratické hodnoty. Ďakujem pekne. Predseda. Ďakujem pekne, pán komisár Almunia. A v závere e, predložených 5 e, návrhov uznesenia za jednotlivé politické skupiny, za EPP, za ALDE,